I would like to ask everyone to sit down and... Poprosím všetkých, aby ste si sadli, aby sme mohli začať hlasovať. Hlasovací zoznam je naozaj veľmi dlhý. <laughs> So we would like to welcome, uh... Radi by sme privítali uh, členov Ekon výboru aj členov LIBE výboru. Máme spoločné uh, stretnutie, aj spoločné predsedanie bude. Merci. Merci, Madame Présidente. Je vous Pán Gozes, Chcel som len upozorniť kolegov z EPP výboru EKON, že nech sa pozerajú na nášho priateľa Karinsa pri hlasovaní. On bude orientovať pri hlasovaní. It was a very important information. Áno, to bola naozaj veľmi dôležitá informácia, ale skôr než začneme naozaj, naozaj hlasovať, rada by som vás informovala, že sú dve opravy Počúvajte pozorne, prosím, je to dôležité. Sú dve úpravy v hlasovacom zozname. Ide o tú včerajšiu verziu, kompromis B, druhý ústny pozmeňovací návrh GUE k percentám, tých 10 Žiadali to aj zelený, aj SND. Eh, je tam náhrada v tých percentách a či už sa to schváli, alebo keď sa za, ak sa číslo 214, 15, 220 a 221, tak potom eh, vypadnú tieto, ak sa schváli ten kompromis. Pochopili ste to? Ďalší ústny pozmeňovací návrh. Alde. bude sa hlasovať ako tretia. Je to kompromis B tiež. A je ozna- e, označený ako pozmeňovací návrh DV. A tí, aby to vedeli všetci tí, ktorí e, koordinujú hlasovanie, dúfam, že tú informáciu máte. Teraz urobíme testovacie hlasovanie. Let's have an electronic test vote. Overíme si elektronický systém, či funguje hlasovanie. Otváram hlasovanie. It is not now. There is, there is a problem. It was a very wise advice. Áno, je tu nejaký problém. Zdá sa, že nefunguje celý systém, tak poprosíme o technickú pomoc a potom samozrejme overíme všetky individuálne elektrické kartičky, tak osku, vyskúšajme ešte raz, či to funguje. No, it is still not working. We, we are calling for the technician. Voláme technika, aby nám overil systém, ak lebo ak by to nefungovalo, tak to by bola katastrofa. Please uh, wait a minute, the technician is coming and hope... Počkajte minútočku, technik to kontroluje, overuje celý systém.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 Uh, uh, Pani predsednička, zdá sa, že nejaký e, stavkový, stavková kancelária e, zasiahla alebo niečo. Áno, je tu, áno, sú tu rôzne konšpiračné teórie, mohli by sme z toho vychádzať.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 Uh, ak by chcel niekto niečo povedať, alebo ak viete, ako by sme systém mohli uh, zmeniť, tak môžete. No možno by sme mohli aj rukami hlasovať. Poprosila by som vás o trpezlivosť. Ako náhle sa opraví systém, tak začneme hlasovať. A ak sa nebude dať ten systém opraviť, tak samozrejme potom sa rozhodneme, ako budeme hlasovať. Mám práve informáciu, že sa resetuje celý systém a bude to trvať 5 minút. Ja si myslím, že bude lepšie, keď tých 5 minút počkáme, lebo potom aj tak budeme musieť elektronicky hlasovať a bolo by to celé veľmi zmetočné. Navrhujem počkať tých 5 minút. Využite tento čas a porozprávajte sa s kolegami z iného výboru a keď sa systém resetuje, tak budeme pokračovať. Now, uh, we might have the test vote, electronic test vote, and hopefully... Ideme teraz otestovať elektronický systém a dúfajme, že to bude fungovať. Tak eh, začíname s testovacím hlasovaním. Otváram hlasovanie. No, what, what do we have? Ah, are we sure? Yes, now it is uh, because it is still four uh, positive votes are missing. Uh, chýbajú štyria, šiesti. Šiesti chýbajú. Overte si vaše kartičky, aj to, či vaše hlasovanie prebehlo v poriadku. Yeah, no, two is, is still missing. Ešte stále dvaja chýbajú. Jeden. Stlačte riadne. In and the bottom as well. One is still missing. Ešte stále nám chýba jeden človek. Did you check your card and your vote? Overili ste si vaše kartičky aj to, ako ste hlasovali, či to prešlo? Mine is working. Yeah, we close the vote. Uzatváram hlasovanie. Je to v poriadku. Výborne, tak môžeme začať hlasovať, aby sme boli efektívni. Kompromis minus AA Zelení žiadali oddelené hlasovanie prvá časť. Proti. Zdržali sa. Prijaté. A uh, second part uh, in favor. Druhá časť, to je za, proti. Overíme si elektronicky. The vote is closed. Zatváram. 35 za, 27 proti, je to prijaté. Kompromis A. Prvá časť. Za. Proti. Zdržali sa. Prijaté. Druhá časť za. Proti. Zdržali sa. Prijaté. Tretia časť. Proti? Zdržali sa? Overíme si elektronicky. Ja? Sklost? Zatvárame. 32 za. 30 proti. Prijaté. Druhá časť. Pardon, štvrtá. Proti. Zdržali sa. Štvrtá, štvrtá. Kto je za? Who is against? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. Overím elektronicky štvrtú časť. Ja is closed. Končím hlasovanie. 36 za, 27 proti. Dobre dvíhajte ruky, pretože to nebolo jasné. Eh, the next one is 184. 184, kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. 187 a 8, kto je za. 187, 188, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté. O dve strany ďalej 201, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnuté, 202, za, proti, zdržali sa, overíme elektronicky, 202, Ukončujem. 30 za, 33 proti, zamietnuté. Dvesto s ústnym pozmeňovacím. Prvá časť, kto je za? Proti? Zdržali sa? Overíme si. Dvadsať sedem za, tridsať šesť proti, zamietnuté. Osný pozmeňovací návrh dva od GUE zelených a SND. To je za. Proti. Zdržali sa. Zamietnuté. Ústny pozmeňovací tri od ALDE, kto je za? Proti? Zdržali sa? zamietnuté. Kompromis 3, teda celý kompromis, aj vrátanie týchto ústnych pozmeňovacích, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté. Takže Two more page. O dve strany ďalej. 225. Všetky ostatné vypadli. 225. Kto je za? Proti? Zdržali sa? zamietnuté. 226, kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. 227 za. Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. 233 za, proti, zdržali sa zamietnuté. Chcete overiť? Dobre. Uzatváram hlasovanie. 25 za, 38 proti.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 Proti? Zdržali sa? Prijaté. Kompromis D. Za. Proti? Zdržali sa? Prijaté. Kompromis E. A najprv úcne pozmeňovacie návrhy Prvá časť to je za. Proti. Zdržali sa. Zamietnuté. Dobre, elektronicky overíme, hoci to bolo jasne zamietnuté. Zatváram hlasovanie. 23 za, 39 proti, zamietnuté. Ústny pozmeňovací návrh 3, kto je za? Teda číslo 2, kto je za, opravuje sa predsednička, proti, zdržali sa, zamietnuté. Takže teraz celý kompromis, kto je za, proti, zdržali sa prijaté. O dve ďalšie strany kompromis F. it is on the or the page. Uh, compromise F. Kompromis F. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. Číslo 271. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. Overíme elektronicky. 271. Uzatváram hlasovanie. Áno, 31 za, 31 proti, ale zamietnuté teda kompromis G za Proti? Zdržali sa? Prijaté. 283, druhá časť, ktoré, kto je za? Proti? Kto je za? Proti? Zdržali sa? Radšej si to overíme.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 Proti? Zdržali sa? Prijaté. Kompromis H. Za. Proti? Zdržali sa? Prijaté. Kompromis I k článku 10. Začneme ústnymi. Kto je za? proti, zdržali sa, zamietnuté. O delené hlasovanie žiadalo Alda dve časti. Prvá časť, kto je za, proti, zdržali sa, jasne prijaté. Druhá časť, za, proti, zdržali sa, prijaté. Kompromis je. Začneme ústnymi pozmeňovacími, kto je za. Proti. Zdržali sa. Zamietnuté. Elektronicky overíme Budeme hlasovať o 301, alebo to prekročíme? Uh, vypadli, dobre, takže keď bolo ičko prijaté, tak tie vypadli. Áno, takže preto sme ich preskočili. A teraz kompromis je a ústny pozmeňovací návrh. Elektronicky si to overujeme. Otváram hlasovanie. 33 za, 27 proti, prijaté. Druhý ústny, kto je za? Proti? Radšej si to overíme. Druhý ústny pozmeňovací návrh. Končím hlasovanie. Môžem sa spýtať, že kde, kde sme, e, e, lebo som si myslela, že viem, kde som, ale som sa strátila. To bol kompromis G, hovorí predsedajúca, je, teda je. A na, báz, na základe tradície aj z ostatných výporov začali sme ústnymi pozmeňujúcimi návrhmi. A teraz najprv hlasujeme o ústnych pozmeňujúcich návrhoch a to je druhý, predtým, než prejdeme ku kompromisu. Možno je to problém, ale na začiatku som už hovorila, že sú tam eh, rôzne dodatky z rôznych výborov a najprv začneme s tými ústnymi pozmeňovacími a potom sa vrátime eh, k celému kompromisu. To je druhý ústny u kompromisu je. Ale to nie je druhý. To je oddelené hlasovanie. Ale to bol, hovorí pani predsedníčka. Prvý bol. Môžem prečítať celý text? where it the second one. It was rejected the second time. Yes, it was 25 34. Eh, it was rejected. Uh, it was rejected. Uh, it was rejected the second one. Did you find the second oral? Už ste našli ten druhý ústny? Dobre. Musíme si trochu upraviť jednotlivé systémy, ale všetci, všetky politické skupiny vedia, kde sme. Dobre, tak teraz ide oddelené hlasovanie v kompromisu je. Prvá časť, kto je za, Po tých dvoch ústnych pozmeňovacích návrhoch máme ešte v kompromise oddelené hlasovanie. Áno, ten predchádzajúci ústny bol zamietnutý. We, uh, we voted for the two oral amendments and now we are voting for the compromise in two parts. And it... Dobre, potom je na konci oddelené hlasovanie v dvoch častiach a potom urobíme celý kompromis. Kto je za prvú časť? proti, zdržali sa, prijaté. Druhá časť, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté. Teraz máme kompromis K, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté. Prijaté. Číslo 309 za. Proti. Zdržali sa. Zamietnuté. 310 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Kompromis L. Znovu je tu oddelené hlasovanie od GUE. Prvá časť, kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. Druhá časť? Za? Proti? Zdržali sa? Overíme si to elektronicky. Druhá časť kompromisu L. Zatváram hlasovanie. Znovu konšpiračné teórie sú tu. Tridsaťštyri za, 28 proti, prijaté. 321 za. Who is against? Proti. Zdržali sa. Zamietnuté. Kompromis M za. Who is against? Abstention clearly. up. Zdržali sa prijaté. Tristo dvadsať deväť za. Proti. Zdržali sa. Zamietnuté overíme. 329 overujem elektronicky. No, nemilte ľudí. Zatváram hlasovanie. 3030 30 zamietnuté. Kompromis N za proti, zdržali sa, prijaté. Tri, tri, deväť, za. kto je za? 339 proti. Zdržali sa. Zamietnuté. 340 za proti, zdržali sa zamietnuté. Júri 23 za, proti, zdržali sa zamietnuté. hlasujeme spoločne 2, 2, 5. Takže to už nemusíme. 352. To je za. Proti. Zdržali sa. Overíme elektronicky. Zatváram hlasovanie. 39 za, 21 proti. Prijaté. Kompromis O. Znovu začneme najprv ústnymi pozmeňovacími. Kto je za ústny pozmeňovací? Proti? Zdržali sa zamietnuté. A ešte je tam aj oddelené hlasovanie. Prvá časť, kto je za? proti, zdržali sa prijaté. Druhá časť za, proti, zdržali sa prijaté. A potom je tu 2, 4, 4, druhá časť. Máte to? Za. Druhá časť 2, 4, 4, za. Proti zdržali sa zamietnuté. 58 za, proti, zdržali sa prijaté. 59 za, proti, zdržali sa prijaté. Kompromis P za, proti, zdržali sa prijaté. Nasledujúcim by mal by byť kompromis Q až na strane 31 z 51. Asi 6 strán preskočíme kompromis Q k článku 31, 33 a 37. Máte to? Znovu začneme ústnymi. EPP, kto je za tento ústny pozmeňovací? Proti? Zdržali sa? Jasne prijaté. A kompromis to je za, proti, žali sa, prijaté. Štyri, dva, štyri. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. 4, 2, 4 overujeme. Uzatváram. 39 za, 21 proti. Štyri, dva, osem, za, proti, zdržali sa,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 že by sme mali odhlasovať ešte 254, pretože ústny bol prijatý. 154, číslo 154 by sme mali odhlasovať. Je to článok 27, áno? Tak ideme dozadu. Yes, uh, yes uh, we, we placed it uh,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 Je to k článku 27, strana 32 z 51, takže článok 27a ňu, e, pozmeňovací návrh 154. Máte všetci? Kto je za? Nevidím, či to všetci našli. Proti? Abstention is clearly rejected, but thank you very much for reminding us that it was... Uh, Dobre, bolo to jasne zamietnuté. Compromise R. Who is in favor? Erko, kompromis, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté. Štyri, štyri, štyri a 445 spolu. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. Overím elektronicky. 4 a 45 spolu overujem elektronicky. Končujem hlasovanie. Áno, zamietnuté 24 za 33 proti. 450 za. Proti. Zžali sa. Overíme. Zatváram hlasovanie. 31 za 28 proti, prijaté 4, 5, 1 za, proti, zdržali sa prijaté 4, 4, 9 za, proti, zdržali sa prijaté 4, 5, 2 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 7-8 za, proti, zdržali sa, prijaté. Sedem deväť za a päť spolu. Kto je za? Proti? žali sa prijaté. 4 3 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 5, nie, ešte 4, za, proti, zdržali sa zamietnuté. 5 za, proti, zžali sa, zamietnuté. Overíme elektronicky. 5. No, zatváram hlasovanie. Jasne prijaté. 38 za 21 proti. Kompromis S za, proti, zdržali sa, prijaté. Štyri, šesť, päť za. Štyri, šesť, päť a šesť, šesť, kto je za? Proti? Zdržali sa zamietnuté. 4, 6, 7. Za. Proti. Zdržali sa. Overíme elektronicky. 4, 6, 7. Končujem. Prijaté. 37 za, 27 proti. Naozaj riadne dvíhajte ruky. 468 za, proti, Zžali sa, prijaté. Overíme elektronicky. Končím hlasovanie. 30 za, 28 proti, prijaté. Štyri, šesť, deväť za, proti, zdržali sa, prijaté. 80 za, proti, zdržali sa, prijaté. 470 za, proti, zdržali sa, overíme elektronicky. The vote is closed. Koniec hlasovania. 28 za, 29 proti, zamietnutý. 471, ďalší, kto je za? Kto je proti? To sa zdržal? Chcete si to overiť? Overme 7.1. Koniec hlasovania. 30 za 25 proti. Prijaté. 472, kto je za? Kto je proti? To sa zdržal? Zamietnutý. 473. Kto je za? To je proti? To sa zdržal? Overíme elektronicky. 7473 elektronicky hlasujeme. The vote is closed. Koniec hlasovania. Keď nechcete elektronické hlasovanie, tak dvíhajte ruky. Raised hands. Uh, 474, 474, kto je za? Kto je proti? No. Kto sa zdržal? Zamietnutý. Na základe rúk, takže keď len vidím ruky, vtedy môžem určiť. The vote is closed. 34 in favor, 23 uh, is adopted. Uh, 474 za, 23 proti, 475, to je za, kto je proti, kto sa zdržal, prijatý. 81, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, prijatý. 82, kto je za, kto je proti, to, je, to sa zdržalo prijaté. Kompromis T. Kto je za? Kto je proti? Prije, to sa zdržalo prijaté. Prejdeme na 9.37 a 4.79. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Elektronicky overme. Nebolo to jasné, keď to bola polovica skupiny za. Koniec hlasovania 31 za, 25 proti, je to prijaté. 84, kto je za? Kto je proti? kto sa zdržal. Ja viem, keď nie, že už vás toto dlhé hlasovanie trápi, ale keď nedvíhate ruky, potom nevidíme. Musíme ísť elektronicky, to, hlasujte. ...37 za, 20 e, proti ale nikto, to nebolo absolútne vidieť. 85, to je za, to je proti, to sa zdržal, prijatý. DB 38, kto je za, to je proti, to sa zdržal, prijaté. DB 39, kto je za, to je proti, to sa zdržal, prijaté. 400 80, to je za, kto je proti, to sa zdržal. 481, kto je za? Kto je proti? To sa zdržal, overme. 181. The vote is closed. Koniec hlasovania. 27 za, 29 proti, zamietnuté. Kompromis U, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, prijatý. Štyristo deväťdesiat tri, kto je za? Kto je proti? To sa zdržal? Zamietnutý. Chcela by som vám pripomenúť, že máme tlmočenie ešte na 10 až 15 viac minút, potom budeme sa snažiť to dokončiť dovtedy a potom bude pokračovať bez tlmočníkov. DV40, to je za, to je proti, to sa zdržal, prijaté. 494, kto je za, to je proti, kto sa zdržal. Rýchlo si to elektronicky overíme. Might be. This, uh, finished? Koniec hlasovania. Dvadsaťsedem za, 29 proti, zamietnutý 495. Kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, prijatý. 496, to je za. To je proti. To sa zdržal, zamietnutý. 497, to je za. To je proti. To sa zdržal, zamietnutý. 498, to je za. To je proti to sa zdržal zamietnutý 499, to je za. To je proti. To sa zdržal prijatý 500, to je za. To je proti. To sa zdržal zamietnutý 501, kto je za? To je proti. Kto sa zdržal? Zamietnutý 503. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijatý. Dobre, overíme. Двадцать три za, 32 proti, čiže je to neprijaté. 503, kto je za? To je proti? To sa zdržal? Zamietnutý. 508, to je za? To je proti? To sa zdržal? Zamietnutý. 505, kto je za? Kto je proti? Zadržal, zamietnutý. 89 to je za. To je proti. To sa zdržal. Prijatý. Kompromis V. Kto je za? To je proti. To sa zdržal. Prijatý. 515. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Overíme. 515. Koniec hlasovania. 24 za, 29 proti, tak je to zamietnuté. A 516, kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. Petsto šestnáct. Overíme. dva bolo za, takže to bolo prijaté. 517, to je za. To je proti kto sa zdržal zamietnutý, 447, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal zamietnutý, 5, 120, kto je za, je 5, 119 bola odhlasovaná spolu s 244. E, Takže 520, kto je za? kto je proti, kto sa zdržal, namietnuté 521, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, zamietnuté 522, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, prijatý. Máme tu ešte prílohy 523, kto je za, 524, kto je za? Prosím, preukážte sa, kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijaté. 5, 2, 5 a 5, 2, 6. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijatý 5, 2, 7 a 530. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijatý. 528. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijatý. 529. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Chcete to overiť? Overujeme 529. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. 30 za, 22 proti, prijaté 531. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prosím, sledujte hlasovanie, lebo veľmi ťažko sa v tom orientovať. Koniec hlasovania. 30 za, 22 proti. 5, 3, 2. kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijatý. 5, 3, 3. kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijatý. 92 a 942. 5.33, to overujeme, ale keď sa nepreukážete, tak nevidíme. Konec hlasovania 33 za a 21 proti. Potom 92 a DV 42, kto je za, kto je proti, to sa zdržal prijatý, DV 43, kto je za, kto je proti, To sa zdržal zamietnutý. 534, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal. Overíme. Prost. Prijaté. 535. Kto je za? Proti? Prijaté. Ďalej 536. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. Teraz 93. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. 500. Pardon. 539 a 540. Kto je za? Proti? Zdržali sa prijaté. 542. Kto je za? Proti? Zdržali sa prijaté. Juri. 30. Kto je za? Proti? Zdržali sa. Zamietnuté. 544. Kto je za? Proti? Zdržali sa zamietnuté kompromis dvojité V. Kto je za? Proti? Zdržali sa prijaté. Teraz úvodné ustanovenia citácie. 94. Kto je za? proti, zdržali sa prijaté 95 za, proti, zdržali sa prijaté 96 za, proti, zdržali sa prijaté 97 za, proti, zdržali sa prijaté kompromis X v úvodných ustanoveniach, kto je za, proti, zdržali sa prijaté 99 za. Proti. Zdržali sa prijaté 100. To je za. Proti. Zdržali sa zamietnuté 101. Overíme, nech sa páči. 100. The vote is closed. Konec hlasovania. Prijaté 26 za, 23 proti. Prijaté 101 za, proti, zdržali sa prijaté. Návrh 3 bol 5. Ďalej 102, kto je za? Proti, zdržali sa prijaté. 103 za, proti, zdržali sa prijatí. DV2, to je za, proti, zdržali sa prijaté. Tlmočníci vzhľadom na pokročilý čas e, sa vypnú. Abstention adopted. Amendment 3 in favor. Against. Abstention adopted. Deve 4 in favor